do druhého čítania Augustín Diaz de Mera Garcia Consuegra. Od, odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady na účely prijatia nariadenia o agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Je to agentúra Europol. Dobrý deň, pani predsedajúca, pán komisár, vážené dámy, vážení páni. Pracujem na tomto nariadení už niekoľko rokov a od začiatku som mal jeden a ten istý úmysel a cieľ. Europol potrebuje nariadenie, ktoré mu dá dostatočné nástroje a možnosti na to, aby efektívne mohol plniť svoje ciele. Táto Európska agentúra pre činnosť v oblasti trestného stíhania má za cieľ podporovať orgány činné v trestnom konaní v členských štátoch, tak aby sa mohla realizovať preventívna činnosť, prevencia terorizmu a ďalších trestných činov, napríklad obchodovanie s drogami, s ľudskými bytostiami, nelegálny obchod e, s orgánmi, e, únosy osôb, rasizmus, xenofobia, vydieranie, falšovanie mení, počítačová kriminalita či obchod so zbraniami, sexuálne zneužívanie. Je tam 30 skutkových podstat trestných činov. V druhom čítaní sme sa vyhli zlúčeniu Europolu a Cepolu. 606 hlasov tu v Európskom parlamente za to hlasovalo. A za to ďakujem aj spolupracovníkom a najmä tieňovému spravodajcovi. V rámci druhého čítania e, bolo jasne viditeľné, ako tesne sme spolupracovali s týmito jednotlivými kolegami a ďakujem všetkým spolupracovníkom za prácu, ktorú zrealizovali počas e, troch dlhých rokov rokovaní. Boli tri trialógy e, počas talianského predsedníctva, tri počas lotišského a štyri počas e, luxemburského predsedníctva. A v decembri minulého roka sme sa nakoniec dohodli. Ďakujem za to samozrejme aj rade a ďakujem aj zástupcom komisie, ktorí pracovali veľmi profesionálne Fakt, že sme sa dohodli v druhom čítaní, poukazuje na následovnú vec. Europol zohráva kľúčovú úlohu pri boji proti islamskému terorizmu a dôležité je aj to, že vytvoríme FDC, Európske centrum pre boj proti terorizmu. Takýmto spôsobom bude možné zhromažďovať informácie tajných služieb a bojovať proti terorizmu takýmto spôsobom. Vďaka tomuto novému orgánu sa vytvorí takisto právny prostriedok na boj proti extremistickým aktivitám na internete. Bude možné kontrolovať extremistické obsahy na internete a bude možné spolupracovať s poskytovateľmi internetových služieb, aby tieto obsahy čo najrychlejšie boli odstraňované z internetu. Agentúra bude bojovať proti všetkým formám trestnej činnosti, e, pre ktoré má príslušnosť a preto bude aj analýzovať informácie tajných služieb a takisto bude zhromažďovať aj strategické analýzy, operatívne informácie a bude analýzovať e, riziko, respektíve stupeň ohrozenia. Toto všetko na základe práce styčných úradníkov e, medzi Europolom a národnými policajnými orgánmi. Títo ľudia budú okamžite notifikovať informácie o trestných činoch. Europol bude mať možnosť takisto realizovať vyšetrovania v rámci koordinácie činností členských štátov. Europol bude môcť takisto zhromažďovať Osobné údaje budú, bude sa samozrejme chrániť súkromie osob, ale týmto budeme môcť bojovať e, proti e, napríklad zneužívaniu detí, e, sexuálnemu zneužívaniu detí. Samozrejme, existuje tam robustný rámec ochrany osobných údajov. Ďalšia vec. Citlivé údaje sú tu upravené osobitne na základe balíka ochrany údajov ktorý bol schválený na poslednej plenárke. Týmto spôsobom sa zlepšuje aj governance agentúry, postavenie riaditeľa a e, dozornej rady to je dôležité aj z hľadiska parlamentnej kontroly. Článok 88 zmluvy o fungovaní EÚ e žiada, aby Europol bol kontrolovaný aj národnými parlamentami spoločne a preto máme spoločný kontrolný orgán e, aj s národnými parlamentami. Boj proti terorizmu je tu obzvlášť dôležitý a to bude fungovať iba keď všetky inštitúcie budú spolupracovať a preto Eurojust dostane prístup k údajom Europolu. Bola to veľmi dlhá legislatívna cesta, ale výsledok je uspokojivý. A týmto spôsobom Europol dostane možnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni pracovať na svojich úlohách. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme slovo pánovi komisárovi Avramopoulosovi, ktorý sa vyjadri v mene Európskej komisie. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, Poslanci, poslankyne, rád by som sa poďakoval nášmu spravodajcovi, pánovi Diasovi Demera, ktorý so svojím tímom odviedol vynikajúcu prácu a podarilo sa mu schváliť veľmi dôležitú legislatívu. Po troch rokoch neunávnej práce na kompromisoch sa mu chcem poďakovať za všetko, čo urobil a ďakujem za vynikajúcu spoluprácu. Čím je toto nariadenie také dôležité? Ide tu najmä o náš boj proti terorizmu. E, te, to je vlastne to najdôležitejšie na našej politickej agentu, ag, agende. 80 občanov Európy v nedávnom prieskume povedalo, že si želajú, aby Európska únia e, viac bojovala proti terorizmu a viac právomoci mala v tejto oblasti ako teraz. Keď e, toto nariadenie sa začne uplatňovať od jary roka 2017, tak nás vybaví vlastne právnym rámcom na to, aby sme to mohli robiť. Z Europolu sa stane informačný úzol pre trestné stíhanie v Európe. Paríž a Brusel nám ukázali, že to potrebujeme. Výmena informácií je achilovou petou v súčasnosti. E, členské štáty sa musia viac koordinovať a efektívnejšie spolupracovať. Zložité vyšetrovania musia byť podložené rozumnými, dobrými analýzami. Europol má v tomto kontexte naozaj pridanú hodnotu. Ďalším veľkým e, zlepšením je e, demokratická kontrola, ktorú bude tento parlament vykonávať. Europol sa musí zodpovedať zo svojej e, činnosti a my to budeme kontrolovať spoločne s národnými parlamentami. Ochrana osobných údajov sa takisto posilní a preto si myslím, že výsledok e, našej práce môžeme hodnotiť naozaj pozitívne. Právny základ pre Europol bol teraz zosúladený s Lisabonskou zmluvou a ciele reformy Europolu, teda aby Europol bol, aby sa musel viac zodpovedať a demokratickým spôsobom a aby bol efektívnejší. Tieto ciele sme splnili. Avšak chcem ešte odkázať na dve vyhlásenia komisie, ktoré komisia predložila v rade. Chcem na ne dnes poukázať. Prvé vyhlásenie sa týka riadenia Europolu. Nadalej sme presvedčení o tom, že by bolo dobré zriadiť výkonnú radu ktorá by bola súčasťou štruktúry Europolu a iných agentúr. Budeme naďalej sledovať situáciu, um, ako sa bude vyvíjať riadenie Europolu a v najbližších dvoch rokoch budeme skúmať otázku, či je potrebné predložiť návrh v tomto zmysle. Druhé vyhlásenie sa týka toho, že e, nariadenie o Europole a reformný balík o ochrane údajov musia byť e, zosúladené. My sme schválili nové pravidlá pre ochranu údajov v EÚ a takisto nás čaká revízia týchto pravidiel pre európske inštitúcie agentúry a preto sa musíme vyhnúť duplicitám a musíme tu zabezpečiť súlad v rámci týchto legislatív. Funkcie, ktoré bude podľa tohto nariadenia vykonávať Rada pre spoluprácu. V budúcnosti e, tie úlohy e, prevezme European Data Protection Board, e, Európska rada pre ochranu údajov. Ďakujem za pozornosť, vážené poslankyne, vážení poslanci a teším sa na rozpravu. Ďakujem, pán komisár. Teraz pristúpime k rečníkom, ktorí sa vyjadria v mene politických skupín. Nevidím tu pani Holmajer, ale niekto ju asi nahradzuje, čiže v mene PP e sa vyjadrí pán Zver. Ďakujem, pani predsedajúca. Bezpečnosť občanov Európskej únie je teraz nedostatočne zabezpečená. Na to existujú viaceré dôvody. Neinvestovali sme dosť do ochrany a obrany a preto máme teraz veľa bezpečnostných hrozieb. E, vieme e, to všetci, vedia to v Rusku, vedia to všetci, ktorí vlastne sú v konkurencii s Európskou úniou. Európska únia je najväčšia hospodárska sila a preto E, teraz nastáva významný okamih, keď po troch roč- trojročných rokovaniach máme konečne dohodu o nariadení e, o, o Europole. E, som veľmi rád, že už dnes budeme hlasovať o tomto návrhu nariadenia. Europol dostane tým viac právomocí v boji proti terorizmu. Europol bude môcť zavádzať, zriadovať špeciálne jednotky pre spoluprácu medzi Europolom a členskými štátmi. Ehm, a takisto chcem ešte povedať, že som hrdý na moju politickú skupinu, ktorá ehm, sa snažila zaviesť lepšiu spolu pre Europolom. Teraz sme posilnili Europol, máme lepší právny rámec. Myslím si, že občania budú na nás hrdí. Ďakujem teraz e, pán Weidenholzer za socialistov a demokratov. Ďakujem, pani predsedajúca. Zajtra nás čaká veľký deň. Nariadenie o Europole bude schválené v druhom čítaní. Viac ako tri roky nám trvali rokovania, viac ako 80 zasadnutí. Bol to naozaj veľmi tvrdý proces a pán Diaz de Mera tento proces viedol veľmi kolegiálne a veľmi obozretne a za to sa mu chcem srdečne poďakovať. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí spolupracovali s ním ako tieňoví spravodajcovia. Bola to aj naozaj dobrá pracovná atmosféra. Nariadenie sa prispôsobuje Lisabonskej zmluve, ale prináša aj zvýšenie istoty bezpečnosti pre občanov Európy odstraňuje byrokraciu z cezhraničnej spolupráce a umožňuje efektívnejší boj proti organizovanej trestnej činnosti a proti terorizmu. Toto nariadenie má možnosť vytvoriť efektívnejšie a demokratickejšie štruktúry Europolu. Zavádza sa a posilňuje sa parlamentná kontrola Europolu a takisto sa tu zakotvujú prísne pravidlá ochrany údajov. Veľmi dôležité je, že parlamentná kontrola sa bude vykonávať v spolupráci s národnými parlamentmi. Je to jeden z mála legislatívnych aktov, kde sa inštitucionalizuje spolupráca inštitúcia národných parlamentov a táto spoločná kontrola by mala sa preniesť postupne aj do iných oblastí. Mala by byť vzorom pre iné oblasti, pretože medziparlamentná e, spolupráca chýba v európskom projekte. Na poslednom zasadnutí pléna sme schválili balík o ochrane údajov. No a my musíme teraz nadviazať na túto novú legislatívu o ochrane údajov aj v nariadení o Europole a musíme zosúľadiť nové nariadenie s týmito novými pravidlami o ochrane údajov. To zvýši dôveryhodnosť Europolu a je to predpoklad na ďalšiu efektívnu spoluprácu. Zvýši sa tým akceptácia tohto úradu a zvýši sa aj ochota vymieňať údaje a informácie. Ďalšia dôležitá téma bolo zlúčenie Europolu a Cepolu. Rozhodli sme sa, že to zamietneme, pretože Chceme, aby tieto inštitúcie mali každá svoje ťažisko. No a tento prístup sme preniesli aj do iných oblastí, napríklad stredisko, monitorovacie stredisko pre internet. Ja si myslím, že by bolo lepšie, keby sme na toto mali osobitný právny akt, ale nemali sme dosť času. Takže zatiaľ to nie je. Ale myslím si, že to nariadenie je dobré zvýši ochranu záujmov občanov a je to dobrý základ pre ďalšiu integráciu policajných orgánov a pre ich ďalšiu ušiu spoluprácu. Ďakujem pán mm. Kerkhop v mene EKR dve minúty. E, pán komisár, Europol potrebuje nové e, nástroje na to, aby vedel čeliť novým výzvam. A tento nový mandát znamená, že e, sa zvýši schopnosť e, čeliť tým veľkým bezpečnostným výzvam. Bude to e, taký dôležitý úzol pre spoluprácu a toto nariadenie dáva Europolu možnosť rýchlejšie reagovať na hrozby a zvýši sa aj dôvera členských štátov v to, že Europol eh, splňa vysoké náročné štandardy eh, transparentnosti. Takže je tu eh, záruka zodpovednosti a takisto spolupráce pri presadzovaní práva. Toto nariadenie je základom pre posilnenie funkcie E, internetovej jednotky Europolu, pretože teroristi používajú čoraz častejšie sociálne e, siete, používajú ich e, na rekrutovanie nových prívržencov. Takže toto nariadenie umožní Europolu priamo spolupracovať s poskytovateľmi internetových služieb, tak aby sa nemohli vyhýbať zodpovednosti za propagandu, ktorá sa na sociálnych sieťach takto objavuje. Takže je to základ pre spoluprácu a výmenu informácií medzi jednotlivými orgánmi na presadzovania práva, boj proti organizovanému zločinu a terorizmu je boj proti spoločnému nepriateľovi a toto nariadenie vyplňa medzeru, ktorá tu bola a pán Diaz de Mera. Ja vám chcem poblahoželať za vynikajúcu prácu, ktorú ste vykonali e, na e, tomto nariadení, ktoré e, bude určite kvalitné, ktoré pomôže v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami ehm, a pašovaniu ľudí. Ďakujem. Pán Petersen v mene ALDE, dve minúty a pol. Ďakujem. Ja Chcem na úvod e, poďakovať e, pánu Diaz de Mera, e, spravodajcovi a takisto inštitúciám Európskej únie za usilovnú prácu. Bol to veľmi dlhý proces a myslím si, že Europol teraz bude mať o mnoho lepšie nástroje na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu Možno eh, by bol bývalo lepšie ešte viac eh, posilniť eh, Europol, tak aby bol Europol schopný získavať viac spravodajských informácií od členských štátov. Ja by som bol rád, keby tá výmena informácií bola povinná zo strany členských štátov, pretože členské štáty by nemali mať možnosť zadržať informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre iné členské štáty. To je nedostatočné. Ten nadnárodný e, charakter útokov v Paríži a v Bruseli nám ukázal, že výmena informácií medzi policajnými zložkami je veľmi dôležitá pri boji proti terorizmu. Bohužiaľ, máme príliš veľa príkladov toho, že sa deje skôr opak. V novembri v Paríži teroristi potom po tých útokoch trako, cestovali do Belgicka a e, ani na hraniciach e, ich e, nezastavili, pretože policajné zložky nemali dostatočné obrazové materiály, aby ich boli schopné identifikovať. Takže je tu nedostatok, nedostatočná výmena informácií medzi členskými štátmi. To zhoršuje nebezpečie budúcich útokov Musíme teda konať ešte predtým, než príde k novým útokom a tá snaha musí byť spoločná. Dánsko malo referendum a rozhodlo o tom, že opustí Europol práve pre nespokojnosť s jeho prácou. Preto som rád, že je tu toto nové nariadenie, vďaka ktorému bude Dánsko opäť plnoprávnym členom Europolu, ale e, stále ešte tie nové opatrenia nie sú dostatočné ani pre Dánsko, ani pre Európu. V každom prípade som veľmi rád, že sa posilnila rola Europolu pri boji e, proti terorizmu pani Ernst. Ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi, s ktorým sme veľmi dobre spolupracovali o zemnej úste napriek rôznym pozíciám, ktoré sme zastávali. Pre nás bola vždy rozhodujúca otázka, čo vlastne zásadne chceme od polície a ako má eh, byť koordinovaná policajná spolupráca v Európe prostredníctvom Europolu. A chceme, aby Europol prispel k tomu, že občania e, budú mať chránené svoje základné práva, mhm. že sa bude efektívne vyšetrovať, e, objasňovať trestná činnosť a demokraticky organizovaná a kontrolovaná spolupráca bude teda výsledkom. To bol náš nárok a otázka je, či Európa tomu zodpovedá. Určite e, sú tam aj určité dobré veci, ale v zásade spokojní nie sme. Napriek jasnej definícii trestného činu a aby sme podporili cezhraničné vyšetrovanie trestnej činnosti a aby sme rozšírili E, teda rozšíril sa e, zoznam skutkových podstat. Európa je prakticky zodpovedný za všetko a stáva sa takým dátovým molochom. Máme tu Internet Referral Unit, e, s ktorým vzniká orgán, ktorý prakticky bez nejakého právneho základu v konečnom dôsledku rozhoduje o priateľnosti či nepriateľnosti internetových údajov a ešte má spolupracovať s tretimi stranami, s privatnými, so súkromnými aktérmi a v končnom sledku rozhodovať o tejto výmene údajov, čo je dobre, čo je zlé na internete a to odmietame sme aj dosť sklamaní zo e, spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny, od toho sme očakávali trochu viac, bez nejakej rozhodovacej pravomoci, e, bez nejakých ďalších e, práv ostáva, takže je to taká čierna skrinka a preto to celé odmietame. Merci, madame. Ďakujem pekne. Pán Terry Kavras za zelených sa páči 3 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Europol je Európskou agentúrou, ktorá poskytuje podporu národným policajným a súdnym zložkám pri boji proti terorizmu. Teroristické útoky z poslednej doby zvyšili potrebu e, Európskej policajnej agentúry, ktorá je silnejšia a ktorá má schopnosť podporovať cezhraničnú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi. V tomto kontexte bolo potrebné dať Europolu potrebné právomoci, aby mohol pomáhať e, pri prevencii, analýzy a stíhaní trestných činov členských štátov v celej Európskej únii. Silnejší e, Europol samozrejme znamená väčšiu potrebu sledovať e, z parlamentného pohľadu jeho aktivity. Ide tu o otázku masového dohľadu nad občanmi a mm, výmenu informácií bez dodržiavania e, povedzme určitých e, mm, kritérií, e, takže by to nakoniec mohlo byť proti tým princípom, ktoré má Europol posilniť. Organizovaný zločin sa bohužiaľ nezastavuje na hraniciach, preto je potrebná lepšia spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Nariadenie, o ktorom diskutuje, má posilniť Europol a zabrániť e, prílišným zásahom policie do našich životov. V tom texte však sú určité veci, s ktorými skup- moja skupina nie je spokojná. Jednak to, že Europol sa priamo nezodpovedá za svoju činnosť parlamentu a takisto aj zavedenie e, právneho základu. Tá referenčná jednotka tá e, vykonáva úlohy, ktoré sa definovali už e, v roku 2015, takže bola podpísaná dohoda o tom, že táto referenčná jednotka nebude e, súčasťou osobitného právneho aktu. V každom prípade oceňujeme e, snahu e, tento text zlepšiť a my ten text aj napriek tomu pozmenujúcemu návrhu podporujeme ako celok. Je to potrebný nástroj, žiadne iné alternatívy nie sú, aby sme zlepšili cezhraničnú spoluprácu medzi agentúrami Európskej únie na základe presadzovania práva a zlepšovania spolupráce s tretími krajinami pri boji proti organizovanému zločinu. Ďakujem. Pán Mach na minútu 30 za FDD. Dámy a pánové, až budeme... Dámy a páni, keď budeme hlasovať o tomto návrhu, nájdete tam vlastne jediný návrh na hlasovanie, a to je môj návrh na zamietnutie tejto normy. Podali sme ho e, v mene frakcie Európa Slobody a priamej demokracie. My totiž vôbec nemáme možnosť e, podávať e, pozmeňovacie návrhy k textu a to popiera princíp parlamentnej demokracie. Pred niekoľkými rokmi Európska komisia predložila iný návrh, po jeho podstatu bolo zlúčenie Europolu a Policajnej akadémie CEPOL. A to z toho úplne vypadlo a prišlo o, mimo tohto parlamentu k zmene Europolu na úplne novú organizáciu, z, to znamená z medzinárodnej servisnej organizácie policajných zborov sa z toho stala tajná policia v podstate, podriadená Európskej komisii, podriadená Rade. Komisia bude svojim rozhodnutím môcť e, odovzdávať údaje zhromažďované Europolom ďalším medzinárodným organizáciám. Na minulom zasadnutí ste schválili, že súkromné firmy letecké spoločnosti budú musieť automaticky a povinne odovzdávať údaje, čísla e, účtov, adresy, mená ľudí a dokonca tento nový Europol bude môcť odovzdávať tieto údaje súkromným osobám a bude v podstate mimo našej kontroly. Ten návrh sa snaží predstierať nejakú mieru kontroly, ale jediné, čo vyžaduje eh, od správnej rady, je vlastne taká smiešná záležitosť, aby tam bol rovnaký počet mužov a žien, ale v skutočnosti je to nebezpečná inštitúcia a preto, a preto prosím hlasujte proti. Prepačte, ale máte si iba minútu 30. Pán predsel, minúta 30 za e ENF. Pani predsedajúca, dámy a páni, všetci, alebo som väčšina v tomto parlamente, dnes oslavujete veľký úder proti terorizmu v Európe. A to tak, že agentúra Europol dávate nové právomoci a rozširuje sa výmena údajov v rámci Európy. Spravodajca povedal, že e, tieňoví spravodajcovia sa konsenzuálne zhodli a to je asi to, čo by nás malo najviac znepokojovať a síce, že je príliš veľký konsenzus v otázke e, ďaleko siahleho výmenu údajov v Európe. A to sa týka najmä zástupcov tzv. E, liberálnej frakcie. E, hovorí sa tu, že vraj nemáme ešte dosť výmeny údajov a treba ešte rozšíriť výmenu údajov. To je skutočne snad len hlupý vtip. Dámy a páni, nie sme v Európe schopní tie pravidlá, ktoré sme si e, stanovili v mm. minulosti, ochranu e, vonkajších hraníc, dodržiavanie Schengenu, mm. Dublinského dohovoru v oblasti azylu, nie sme schopní tieto pravidlá v rámci Európskej únie dodržiavať. A teraz chcete e, prijať nové pravidlá, aby ste potlačali tie problémy, ktoré vznikli preto, že sa nedodržiavali staré pravidlá, dámy a páni. To predsa nemôžete myslieť vážne v tomto parlamente už sa predsa konečne musíme mm, postaviť k tým starým pravidlám a dostať im a nie si prijímať stále nové pravidlá, aby sme odstránili problémy, ktoré vznikajú tým, že nedodržiavame právo a poriadok. Pán Zania Bolos na jednu mhm. minútu. Η Ευρωπόλ επανειδρύεται σαν ευρωνοσιακό όργανο ενισχύοντας και διευρύνοντας το έπακρο των καταστάσεων. Ale v podstate sme vytvorili novú represívnu Európsku agentúru, ktorá zasahuje v členských štátoch a zriaduje si tam svoje centra a núti členské štáty eh, vyšetrovať celý rad eh, trestných eh, činov a to voluje dokonca aj kontrolu účtov na sociálnych, sociálnych médií a e, umožňuje tretím krajinám a Spojeným štátom dozvedať sa o tom, čo robíme a kontrolovať to. Takže to zasahuje e, aj do oblasti obchodných e, záujmov. To, čo sa tu v texte hovorí o zodpovednosti a dohľade, to sú len a alibi, ale cieľom je zhatiť sociálne hnutia e, proti e, protiľudovým politikám členských štátov. To už ďalej nebude možné. Ehm, takže e, v podstate to posilní silu monopolov, ktoré by mali zvrhnúť. Pán uh, Zalašovský? Je tu modrá karta? Akceptujete? Tam pán Kolego, ja neviem, jestli ste to... Ne... Pán kolega, ja neviem, či ste tento dokument, toto nariadenie vôbec eh, čítali. Ja by som preto chcel vedieť, eh, čo mi odpoviete. Ako sa z Europolu môže stať represívna agentúra? Boli ste sa niekedy v Europole pozrieť? Viete, ako Europol funguje? Eh, prosím, odpovedajte. Δεν είναι ανάγκη κάποιο να επισκεφθεί τα γραφεία τη Γιουρόπολ για να καταλάβει το χαρακτήρα τη. Το ίδιο... Ja nepotrebujem navštíviť Europol, aby som vedel, ako funguje ten text. E, sám o sebe ukazuje represívnu povahu tejto organizácie. My sme rozšírili rozsah údajov, ktoré sa zbierajú obrovským spôsobom. V podstate sa tam môžu zbierať údaje o návykoch, zvykoch, bežných činnostiach občanov. E, takisto e, to zameranie na sociálne aktivity a odborové hnutie ukazuje obavu tých, e, ktorým sa nepáči tento druh činnosti. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kolegyňa, kolegovia, som trošku zaskočená ako kolegovia z extrémnej eh, pravice aj úplne z teda eh, krajné ľavice eh, sa tu prejavujú absolútnou neznalosťou. Máme tu predsa agentúru, ktorú slúži na spoluprácu a koordináciu rôznych policajných a bezpečnostných inštitúcií v členských štátoch. Má im napomáhať. Potom tá Internet Refill Unit, tá predsa nebude svojvoľne niečo odstraňovať, ale okamžite sa z zo siete stiahujú strašné zločiny, aby na to neklikali ľudia milióny vojerov, um, ehm, um, ehm, aby nemohli sa pozerať na zneužívanie, sexuálne zneužívanie detí na internete a tak ďalej. Ja si myslím, že je správne, aby Europol v spolupráci s tretimi stranami robil takúto prácu. Ak by boli pochybnosti, dá sa ísť eh, na súd, eh, podať žalobu. To sa v našom systéme nazýva právny štát. Dá sa proti tomu odvolať Europol nemá právo proti nejakej inštitúcii vôbec presadzovať akékoľvek opatrenia. To mm, musia inštitúcie, e, ktoré upravuje právny štát daného členského štátu na to v e, Takže neviem, čo, o čom tu vôbec hovoríte. E, Útaje o leteckých pasažieroch, tie sa nedávajú svojvoľne tretím subjektom, tie sú zakodované a vôbec sa nikomu neodovzdávajú. Sú tam veľmi presné reštrikcie e, ohľadne toho, na čo sa vôbec tieto údaje môžu používať a personál je špecificky e, vyškolený. Takže myslím si, že tá reforma Europolu sa podarila veľmi dobre. Blahoželám spravodajcovi Augustinovi Diaz de Mera a teda tieňovým a e, zdieľam e, názor kolegu z ALDE, e, že potrebujeme väčšiu výmenu údajov medzi členskými štátmi, pretože zločinci nepoznajú hranice a pán komisár, blahoželám vám aj k tomu návrhu, ktorý predložila komisia. Naozaj by som si priala, aby komisia Eh, dala Europolu k dispozícii aj personál, ktorý potrebuje, pretože 30, 30 eh, nebude postačovať, ale myslím si, že ten návrh je v zásade vydarený a prijala by som si, aby tu kolegovia z pravice nerozprávali také báchorky, pretože eh, pozmeňovacie návrhy tam boli v obrovskom počte, pán kolega, len ste tam bohužiaľ neboli prítomní. A pani Gomeš, nech sa páči do minúty. E pán spravodajca, aj tieňoví spravodajcovia e, vychádzali z dvoch e, rokov rokovaní, pretože členské štáty sa stavali proti posilneniu spolupráce medzi policajnými zložkami v Európe. Je tu však potreba zmeniť postoj, zmeniť pohľad e, a mentalitu v nadväznosti na teroristické útoky v Paríži a v Bruselu je jasné, že táto medzinárodná trestná činnosť je e, čoraz e, organizovanejšia. Nové nariadenie posilňuje demokratickú rolu parlam- Európskeho parlamentu aj e, národných parlamentov. Vyžaduje sa tu vzdielanie informácií s Europolom a spolupráca s Europolom do tohto nariadenia sa podarilo vteliť zásady ochrany osobných údajov. To je zásadné pre interoperabilitu databázy policajných jednotiek. Toto nariadenie uznáva Europol ako základný prvok v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej e, činnosti. Vďaka týmto aktivitám a snahám e, sa napríklad v Portugalsku podarilo zlikvidovať ruskú mafiu, ktorá sa zameriavala na e, pranie špinavých peňazí v oblasti športu a najmä e, futbalu. Ide tu o boj proti organizovanej činnosti a terorizmu na európskej úrovni a posilnenie vonkajšej a vnútornej bezpečnostnej politiky sú tu rôzne e, programy zlatých e, víz a podobne, ktoré e, sa všetky riadia len finančnými aspektmi. A to všetko vlastne je v protiklade so snahami Europolu, snahám rozbiť siete organizovaného zločinu a teroristov. Ďakujem na jednu minútu pani Stevens. Vážená pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, moja delegácia je spokojná s tým, ako prebol trilóg a e, rokovania Europol, agentúra e, pre spoluprácu medzi policajnými službami bude posilnená a my sme na tom naozaj nástojili už veľmi dlho. A týmto spôsobom Europol dokáže ešte lepšie podporiť členské štáty pri e, potlačení e, závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Preto v tomto texte sa dá veľmi jasne prečítať aj to, že džihadistické tweety môže Europol vymazať, prípadne e, Europol môže upozorniť na to poskytovateľa internetového pripojenia a ten potom môže vymazať tweet. Eh, už eh, doteraz existovala špecializovaná jednotka v rámci Europolu a eh, táto dostala rôzne žiadosti, respektíve dala rôzne žiadosti na vymazanie tweetov, ktoré následne boli vymazané. Okrem toho Eh, bude mať Europol lepšiu databázu, lepší systém, ktorý lepšie zodpovedá požiadavkom 21. storočia. Eh, keď eh, si budú členské štáty naozaj vymeniť informácie a Europol bude vo v centre tejto výmeny údajov, bude to určite pokrokom. Ďakujem a pán Depre na jednu minútu. Pani predsedajúca, pán komisár, s presvedčením sa tu e, dnes môžem vyjadriť o e, pozitívnych aspektoch e, tohto návrhu, ktorý nám tu dnes predložený, ktorý posilní boj proti terorizmu, zlepší sa výmena informácií. Vítam tiež možnosť, že Europol si bude môcť vymieňať informácie so súkromnými podnikmi, čo bolo e, žiadané, mm, teda bude možné požiadať napríklad poskytovateľov služieb ako je Facebook, aby e, zavrel účty e, islamského štátu a podobne. Europol teda bude pod demokratickou kontrolou Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Avšak dve veci aj tak e, teda musím e, s polutovaním e, oznámiť alebo skonštatovať, že Europol nemá dostatočnú iniciatívu, najmä v oblasti trestného práva a nepredpokladá sa nič čo by sa týkalo nejakého vytvorenia európskych informačných služieb a dúfam, že v budúcnosti nebudeme to musieť oľutovať, že sme takéto kroky neprijali. Ďakujem. Pani Anderson, jedna minúta. Ďakujem pekne. Všetky orgány musia podliehať primeranému e, dohľadu. My e, v Sinn Féin e, samozrejme chápeme potrebu e, posilnenia spolupráce medzi krajinami, najmä pokiaľ ide o zvládanie teroristických hrozieb, pašovania drog, obchodovania s drogami a a tak ďalej. Všetci musia byť, ale musia sa zodpovedať za svoje činnosti a jediný skutočný dohľad ktorý má aj prístup e, do mm, teda priestorov Europolu. E, mm, tu chýba, e, čo je teda polutovanie hodné, keďže táto správa dáva mandát Europolu na teda spracovanie obrovského množstva osobných údajov a Europol má dostať právo posudzovať, aký obsah je ilegálny s takýmito právomocami e, prináš, prichádza aj zodpovednosť a e, na to sa asi všetci zhodneme v tomto parlamente. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Albrecht, dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážený pán spravodajca, Augustin Diaz de Mera, chcem vám poďakovať za dobrú prácu, povedal to už aj náš tieňový spravodajca, že naozaj sa dosiahol veľký pokrok e, v tomto nariadení o Europole a myslím si, že všetci musíme skonštatovať, že je to pokrok pre Európsku úniu. Máme tu nové nariadenie o Europole, ktoré v oblasti e, trestného stíhania, v oblasti policajnej e, práce posilňuje európsku dimenziu, čo je dôležitý krok a dôležité je aj, že sú tam ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. Máme na to prijatý aj príslušný balík, ktorý teda vnáša nielen dôveru do a, a teda dôveru občanov, ale e, posilňuje to aj legitimitu. No zároveň je to základný predpoklad lepšieho, lepšej výmeny informácií medzi členskými štátmi a ich policajnými a sočnými orgánmi v tomto prípade orgánmi činnými v trestnom e, konaní a Europolom samotným. Ja by som si bol prial, alebo my ako zelení by sme boli e, si priali, keby sa e, na dvoch miestach išlo ešte o kus ďalej, jednak niečo, čo sa tak či tak musí udiať a síce lepšie vybavenie v spoločných vyšetrovacích tímov Europolu, pretože myslím si, že nejde iba o to zozbierať stále viac údajov a potom nechať za seba pracovať počítače, ale pôjde o to, aby policajní úradníci v teréne boli lepšie prepojení, aby mali prostriedky, aby mali vybavenie k dispozícii na to, aby mohli spoločne vyšetrovať, aby mohli vyšetrovať aj cezhranične. Na tom teraz treba pracovať. No a my ako zelení by sme si boli prijali, aby v oblasti poskytovania informácií tretím e, súkromným subjektom, aby tam vznikol verejnoprávny rámec, čo zatiaľ nie je. E, tie informácie sa u súkromných e, subjektov nespracovajú rovnako ako e, v prípade štátu. My sme tam teda dali návrh a my sa teda demokraticky podielame na tomto procese a preto ďakujem, ale inak prijímame toto nariadenie o Európole. Ďakujem. Pani von Štorch, minúta 30. Áno, hovoríme o reforme, reforme Europolu, Európskeho policajného úradu. Európa bude zbierať údaje, a ich s verejnými aj súkromnými subjektmi. E, bude tam oddelenie pre internetový prieskum, e, kde sa budú prehľadávať obsahy na internete. Europol sa teda bude dostávať k súkromným verejným databázam a bude zbierať osobné údaje, e, ukladať ich, spracovávať a poskytovať ďalej meno, adresa, štátna príslušnosť, povolanie, pohlavie, údaje z pasov, vodičských preukazov, profily DNA, podozrenie na členstvo v nejakej trest, zločinskej skupine, bývalý E, zamestnávateľia, e, prezývky, pseudonyma, bankové údaje, stavy na účte, e, investície, daňové údaje a tak ďalej. Takže e, úrad sa bude zaujímať aj o životný štýl, e, bude mať rôzne profily, e, kde sa človek pohybuje často, kde sa vyskytuje a tak ďalej. Čiže bude sledovať vaše komunikačné kanály, transportné, teda dopravné prostriedky a tak ďalej. Čiže Europol bude mať všetky tieto údaje. V mene boja proti terorizmu je tu podľa mňa ohrozené hlavne jedno a síce bezpečnosť údajov všetkých občanov. Ďakujem. Pán Epitedeios, minúta. Ďakujem pekne. Jeden z negatívnych dopadov globalizácie je e, nárast v počte a závažnosti hrozieb, sú tam e, kybernetické útoky, organizovaný zločin a tak ďalej. Ľudia v Európe e, sa cítia neistí a ochrana ich osobných práv e, je ohrozená. Europol je orgánom, ktorý má e, zvládať tieto hrozby v spolupráci e, s policajnými a justičnými orgánmi v členských štátoch. Aby úspešne to bolo možné implementovať, musí si Europol vymieňať informácie so spomínanými službami a so službami v tretich krajinách. A tu musíme byť veľmi obozretní, pretože presne tieto informácie majú dočinenia s osobnými údajmi a musíme zabezpečiť, aby požiadavky bezpečnosti neobmedzovali ľudské práva. Tieto informácie by sa mali poskytovať iba, keď bude úplne isté, že občan je podozrivý z toho, že plánuje nejaký e, teroristický alebo iný trestný čin. Mm, nesmieme spadnúť eh, do tej pasce tých nedemokratických a totalitárnych eh, vlád. Aké sú reakcie na hrozby terorizmu a bezpečnostné hrozby? Mnohí z nás e, povedali, že silnejšia európska spolupráca a koordinácia v tejto oblasti sú zásadné a tým e, potrebujeme teda silnejší, lepšie riadený Europol. Toto pozmenené nariadenie je krokom správnym smerom dá nám dobre preventívne nástroje k dispozícii. Prevencia je v tejto fáze kľúčová. Europol bude mať viac prístup k relevantným údajom, ktoré v dôsledku toho budú e, efektívnejšie spracovávané. Budú tu údaje z členských štátov, ale aj z neverejných subjektov, čo je dôležité pre efektívnu prevenciu a vyšetrovanie. Nová jednotka Internet Referral Unit zohrá dôležitú úlohu v, boje, v boji proti teroristickej propagande, proti online radikalizácii a e, organizácii trest, e, zločinských skupín. E, tá rekognoskácia, ktorú um, zrealizuje IRU a nový model spolupráce s poskytovateľmi internetového pripojenia umožňa Eh, odstraňovanie násilného obsahu eh, alebo včasné eh, vyšetrovanie. Na druhej strane sme posilnili pravidlá ochrany údajov, ktoré sa stahujú na Europol, aby sme zachovali primeranú rovnováhu. Posilnili sme aj možnosti európskej spolupráce a spolupráce Europolu s inými európskymi agentúrami, aby sme dosiahli lepšiu synergiu a efektívnosť. Čo je naďalej v platnosti je, že členské štáty musia zdieľať svoje informácie s Europolom do tohto systému, aby vôbec mohol fungovať. Inak tá agentúra nedokáže E, pracovať e, a využiť celý svoj potenciál. Na záver chcem poďakovať e, spravodajcovi, pánovi Diazovi Demera za jeho odhodlanie. Ďakujem pekne. Pani Kaufmann, minúta 30. Dnes dávame zelenú reforme Europolu a na toto áno sú dôležité dôvody. Zločin sa nezastavuje na štátnych hraniciach a preto je e, rozhodné, rozhodujúce, aby e, bol Europol posilnený a aby sa posilnila spolupráca medzi Europolom, národnými e, orgánmi a ďalšími európskymi agentúrami. Táto reforma zlepšuje výmenu údajov medzi službami a vytvárajú sa moderné mm, administratívne štruktúry, čím sa dosiahne lepšia efektívnosť v budúcnosti. Bude Europol schopný reagovať rýchlejšie na hrozby, najmä tým, že sa vytvoria špeciálne jednotky jednotky. Pre reformu je rovnako dôležité, aby sme v EÚ mali vysoké štandardy pre ochranu údajov, tak pre podniky, ale aj v oblasti trestného stíhania. A tieto štandardy sú teraz platné v zásade aj pre Europol. Vyzývanie k násiliu a e, nenávisti na internete môže viesť k reálnym trestným činom e, v reálnom svete a preto je dôležité, aby protiprávny obsah, ktorý je verejne dostupný, bol rýchlo z internetu odstránený vytvorená e, jednotka e, nahlasovacia e, je postavená na solidnom právnom základe a popri takomto konaní sú dôležité aj výmeny údajov medzi Europolom a mm, podnikmi a spoločnosťami ako Facebook a tak ďalej. Ehm, niektoré eh, pravidlá boli schválené ešte pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a preto je dôležité, aby ehm, teraz vlastne fungovanie Europolu bolo v súlade s lisabonskými pravidlami. Myslím, že je potrebné vyzdvihnúť, že poprvýkrát eh, agentúra EÚ bude mať spoločný parlamentný kontrolný výbor, kde budú zastúpené, zastúpení e, členovia príslušného výboru tohto parlamentu a zastupcovia národných parlamentov, čo všetko ukazuje, že bezpečnosť, ochrana údajov a demokratická kontrola nie sú v rozpore, e, vo vzájomnom rozpore, treba ich e, naopak prepojiť. Ďakujem pekne. Pán Ujazdovský na minútu. Pán Pani predsedajúca, dámy a páni, toto je dobré rozhodnutie. Je dobré pre bezpečnosť európskych občanov a pre Európu ako celok. Je škoda, že je tak neskoro, keby nedošlo, že to prichádza tak neskoro, Keby však nedošlo k smutným udalostiam nedávno, tak by ešte stále toto nariadenie nebolo schválené odporcovia nariadenia vykresľujú túto novú legislatívu ako niečo, čo ohrozuje občianske slobody a čo centralizuje moc. Ale v skutočnosti je to racionálny krok, ktorý zvyšuje, rozširuje zodpovednosti a právomoci tejto agentúry, ktorá bude aj monitorovať internet a zároveň sa tu vytvára aj potrebná, potrebná demokratická kontrola. Ani extrémna ľavica ani extrémna pravica neochraňujú dostatočne záujmy verejnosti. Je to dobré nariadenie. Ďakujem. Ďakujem, pani. Občania eh, sa môžu e, hýbať medzi členskými štátmi, majú voľný pohyb, e, ktorý nám prináša aj e, blahobyt a, pre, a preto je také škodlivé, keď sa zavedie späť kontrola hraníc. To je zlá, zlé pre slobodu podnikania, ale aj pre občanov. No ale tak, ako sa hýbajú občania medzi štátmi, musíme si uvedomiť a vyvodiť dôsledky z toho, že aj organizovaný zločin robí presne to isté. Som rada, že parlament vďaka e, spravodajcovi pánovi Diaz de Mera teraz e, dokázal e, sa posunúť riadny kus vpred, ale je ho potrebného o mnoho viac, aby sme mohli vážne sa vysporiadať s tou hrozbou pre našich občanov. Potrebujeme európske FBI, ktoré bude mať plnú kapacitu operatívne bojovať proti organizovanému zločinu. E, iba európska, teda spoloč, spoločná európska policajná e, služba dokáže potlačať e, takýto organizovaný zločin, ale myslím, že urobili sme krok správnym smerom, no mnoho krokov ešte pred nami ostáva. Pani Kari, jedna minúta. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, reformou Europolu sa teraz vzdialujeme od spolupráce na medzištátnej úrovni a dostávame sa do e, nadštátnej, nadnárodnej regulácie. Rozširujú sa právomoci tejto agentúry a pokrývajú sa rôzne oblasti, oveľa viac oblastí. My teraz budeme vystavení oveľa väčšej kontrole, ale parlament zabúda na práva občanov. Nie je akceptovateľné, aby Europol mohol spolupracovať so súkromnými spoločnosťami ako Facebook, a e, mohol zbierať údaje o občanoch. Toto nie je naozaj demokratická kontrola a e, zber týchto údajov o občanoch nebude podliehať demokratickej kontrole. Policajné orgány musia spolupracovať, ale na druhej strane tá e, Tuto tu zachádza už príliš ďaleko. Pani Ferrara, jedna minúta. Ja som spravodajkyňa pre správu o boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a musím vyjadriť spokojnosť s týmto nariadením o Európele. Musíme oceniť takisto výsledky rokovaní. Teraz bude Europol viac zodpovedný a viac efektívny. Nechcem predbiehať, ale myslím si, že sa posilní takisto kontrolná úroha národných parlamentov a takisto režim ochrany údajov. Je nevyhnutné, aby EÚ EU cez Europol efektívnym spôsobom bojovala pomocou členských štátov proti závažnej trestnej činnosti. Efektívna výmena e, informácií doteraz nie vždy fungovala. Teraz e, sa zamýšľame najmä nad tým, ako bojovať proti e, organizovanej trestnej činnosti, ale musíme takisto bojovať aj proti mafiánskym trestným činom, e, ktoré takisto existujú na európskej úrovni a prekračujú hranice. Spoločné vyšetrovacie týmy z iniciatívy Europol potrebujeme, aby mohli spolupracovať členské štáty. Len takto môžeme prispieť k tomu, že sa vytvorí, že začne nová éra efektívneho boja proti terorizmu, ale aj proti mafiánskym trestným činom. Ďakujem. A teraz, pán Rebega, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Úlohou Europolu vždy bolo zabezpečiť efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o informácie o kriminálnej aktivite vrátanie terorizmu. V, ču- v súčasnom kontexte jednoznačne potrebujeme silnú autoritatívnu inštitúciu, ktorá bude schopná držať pod kontrolou všetky podozrivé činnosti, ktoré by mohli ohroziť životy európskych občanov keď budeme analyzovať vývoj tejto inštitúcie, všimneme si, že sme rozšírili jej právomoci, ale nehodnotili sme um, kapacitu reagovať, responsív, responsívnu uh, schopnosť Europolu, ale aj túto potrebuje Europol, aby mohol chrániť občanov. Potrebujeme inštitúciu s autoritou, ktorá bude schopná konať v záujme občana sama Nepotrebujeme inštitúciu, ktorá bude politicky podriadená. Nemali by sme politizovať Europol. Mali by to byť profesionáli, ktorí budú robiť svoju prácu. Ďakujem teraz na minútu 30 pán Coelho. Ďakujem pán, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať kolegovi Augustínovi Diaz de Merovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Veľmi sa mi páči. My sme za zjednotenú Európu, za Európu, ktorá bude hájiť e, slobodu e, a bezpečnosť občanov. Chceme skutočný priestor slobody, bezpečnosti a práva. My nepatríme k tým, ktorí sa domnievajú, že sloboda a bezpečnosť sú v rozpore. Naopak, Bezpečnosť bez slobody znamená anarchia a naopak by to bola diktatúra. A nemôže existovať únia bez členských štátov. E, táto dohoda je rozumná, pragmatická, vyvážená. Je to ďalšia konkrétna reakcia. Nie je to žiadna európska FBI, ale to ani v tejto chvíli nie je možné. Je to však upozornenie pre členských štátov, pre členské štáty, e, Brusel, e, Paríž, to všetko nás upozornilo na to, že teroristi už ďalej nemôžu využívať nedostatočnú výmenu informácií medzi členskými štátmi a nedostatočnú spoluprácu. E, teraz sa od členských štátov očakáva viac. Viac spolupráce, lepšia výmena informácií, lepšie využívanie existujúcich nástrojov. Vzájomná dôvera sa nevytvára na základe dekretov a vyhlášok, ale na základe spolupráce. Ďakujem. Pán Koelo, máte modrú kartu od pani Vautmans. A príjmate modrú kartu? Pani Vautmans? Ďakujem. Ja súhlasím s mnohými vecami, ktoré ste povedali o slobode, o solidarite, o zodpovednosti, ale povedali ste takisto, že legislatíva, o ktorej teraz e, hlasujeme, nevytvorí európske FBI a to ani nie je možné. Poznáte ale názor skupiny ALDE. My, ALDE, my chceme ísť ešte o krok ďalej. Chcem sa spýtať, prečo v súčasnosti nie je možné vytvoriť európske FBI. My sa domnievame, že európske FBI potrebujeme. Ďakujem za otázku. Ja môžem súhlasiť s vašim názorom. Prečo si myslím, že momentálne je možné európske FBI. My najskôr musíme vytvoriť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, lebo celý ten proces nedostatočnej výmeny informácií nám ukázal, že si členské štáty navzájom nedôverujú. Takže buďme pragmatickí a skúsme sa dostať ďalej vďaka tejto dohode, ktorú predložil pán Demera. Pani Činiči, e, na dve minúty. E, ďakujem, e, pani predsednička, pán komisár. Chcem prvom rade poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Mm, toto nariadenie je nevyhnutným opatrením v boji proti organizovanému trestnému organizovanej trestnej činnosti a mm, v snahe mm, urobiť Európu bezpečnejšou. Ide tu o poskytovanie e, spravodajských údajov e, bezpečnostným orgánom. Reforma e, euro Europolu je reakciou na zvýšené bezpečnostné riziká v Európe, atentáty v Paríži a v Európe to všetko ukázalo potrebu posilnenia nástrojov policajnej spolupráce v Európe. Europol teraz môže rátať s novým právnym základom, zvyšujúcim jeho kompetencie pokiaľ pri zachovaní princípov ochrany údajov je zavedený mechanizmus kontroly zo strany Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Chcem počiarknúť, že nové nariadenie zabezpečí solidný režim ochrany údajov na celoeurópskej úrovni a mm, takisto aj e, zapojenie orgánov na ochranu údajov na celoeurópskej úrovni. Myslím, že môžeme byť spokojní so svojou prácou. Vytvorili sme text, ktorý posilňuje túto agentúru. Len e, spolupráca e, medzi členskými štátmi však môže pomôcť Europolu efektívne bojovať e, proti medzinárodnému terorizmu a poskytnúť potrebnú podporu pri boji proti organizáciám organizovaného zločinu a um, obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Ďakujem. Pán Kölmel, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes hovoríme o Europole. Je to klasický prípad toho, že musíme vyvážiť rôzne záujmy. Na jednej strane chceme posilnenie vnútornej bezpečnosti, všetci si to želáme, zároveň ale si želáme aj e, dobrú ochranu údajov v zásade musí platiť, že údaje sa musia e, zhromažďovať e, opatrným spôsobom, úsporným spôsobom a ukladať ich takým istým spôsobom. Ale dnes ráno hovoria niektorí rečníci iba o ochrane údajov, ale to je veľmi zjednodušené, pretože vyvažovanie záujmov znamená, že musíme zohľadniť oba záujmy, ktoré tu máme. No a dnešný návrh, ktorý máme pred sebou, je vydareným príkladom takéhoto vyvažovania záujmov musíme poskytnúť eh, potrebné údaje bezpečnostným službám. To je podľa mňa krok dobrým smerom, inak nebudeme môcť bojovať proti cez hraničnej kriminalite. Aj tu na v rámci migračnej krízy vidíme najmä v Nemecku, že 100 tisíce ľudí prichádzajú bez registrácie a vôbec nevieme, kde sa zdržiavajú. A to musíme, túto situáciu musíme ukončiť. Ďakujem.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 Prepačte, máme technický problém s tlmočením. Pán Šany, bohužiaľ budete to musieť zopakovať. Tibor, pre, prosím, počúvajte ma. Musíte to zopakovať. Mali sme problém s tlmočením alebo s, s prepojením, nevieme. Ďakujem. Takže opäť e, predkladám otázku. Myslíte si, že sú tu dostatočné záruky, ktoré zabrania tomu, aby vlády niektorých členských štátov použili získané informácie proti vlastným občanom? Dá sa tomu zabrániť? Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Domnievam sa, že nemôžeme zájsť pri ochrane údajov až tak ďaleko, že budeme mať záruky, že sa nikdy nič nepokazí. Život je plný rizik. Ale ja si myslím, že napriek tomu tu nás sú tie záujmy dobre vyvážené a to nariadenie, ktoré sa dnes predkladá, ide v tomto dobrým smerom. Ale samozrejme budeme musieť ďalej e, všetko kontrolovať priebežne. V praxi sa ukáže, či s týmito údajmi vieme dobre zaobchádzať. Ja som za to, aby sme naozaj kontinuálne monitorovali potom plnenie tejto legislatívy. Ďakujem pani Pagazar Tundua. Dva mhm. minúty. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcem sa pánovi Augustinovi Diaz Demera poďakovať aj tieňovým spravodajcom. Demokratické policajné zložky sú piliermi našej spoločnosti, ale zároveň sú aj kľúčom k tomu, aby sme mohli žiť v politickej slobode. Oni e, riskujú vlastný život, keď nás chránia v tomto globalizovanom svete a preto je naozaj dôležité, aby Europol mal dobrú zodpovednosť. Európske vlády nemôžu o ohraničiť znova právomoci Europolu. Potrebujeme naozaj skutočnú správnu radu Europolu, kde budú sedieť profesionáli. Nesmú sa tu dostávať stranické záujmy do výkonu funkcií Europolu. Toto dlhujeme aj o obetiam teroristických činov a najslabším občanov. Ďakujem. Teraz e, pán Pimenta Lobes, jedna minúta. Ďakujem. Europol e, je agentúrou, e, ktorá vlastne patrí do toho kontextu hlbšej európskej integrácie Nejde tu len o boj proti terorizmu, ale aj o ďalšie činnosti, ktoré sú v záujme Európskej únie. Ehm, je to infraštruktúra, ktorá však e, do značnej miery obmedzuje e, autonómnosť e, vlastných bezpečnostných zložiek členských štátov Rozširuje sa e, jej e, financovanie a e, pole pôsobnosti a to obmedzuje základné slobody občanov a to odmietame. Ďakujem. Na minútu a pol pán Zdechovský, pani predsedajúca, pán komisár. Ja nesúhlasím s tým, čo tu povedal predrečník, pretože sú to nezmysly. Niekedy v tejto sále naozaj zaznievajú um, nesmyselné veci. Mnohí ľudia vôbec ten text nečítali a nemajú predstavu o práci Europolu. Ja osobne agentúru Europol považujem za jednu z najdôležitejších zložiek pre zabezpečenie bezpečnosti v Európe. V minulých rokoch som sa presvedčil o tom, že spolupráca Europolu a členských štátov nie je dostatočne systematická a efektívna a vďaka tomuto nariadeniu sa budeme snažiť teraz situáciu zmeniť relevantné úrady a Europol e, musia automaticky si odovzdávať informácie a osobné údaje o nebezpečných osobách a o potenciálne nebezpečných osobách. To zdôrazňujem. Inak nemôžeme bojovať proti organizovanej kriminalite či terorizmu a zabezpečiť e, bezpečnosť občanov EÚ. V spojenej Európe nie je možné, aby odovzdávanie údajov nefungovalo. Ja dlhodobo podporujem posilňovanie právomoci Europolu nie iba po finančnej stránke, ale aj po stránke kompetencií. Ale bez reorganizácie spolupráce e, medzi národnými a európskymi orgánmi to nebude fungovať, pretože inak nebude možné pružne reagovať na nové hrozby. Potrebujeme tú flexibilitu. Nepomôžu potom ani dodatočné financie, ani e, zvyšovanie kapacít iba logika nám tu pomôže. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Tomašič, jedna minúta. Hvala lijepa. Podržavam ovu zakonodavnu inicijativu jer Europolu da... Ďakujem, ja podporujem túto legislatívnu iniciatívu, pretože dáva Europolu nové právomoci, najmä pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie policajných orgánov bez toho, aby sa zasahovalo do princípu subsidiarity. A takisto sa domnievam, e, že každý členský štát že to riešenie národných jednotiek je primerané, pretože sa zachovajú takto právomoci členského štátu a neohrozí sa funkčnosť Europolu. Vítam takisto zvýšenú kontrolu nad Europolom, pretože takýto prístup e, garantuje dodržiavanie ľudských práv. Európa bez hraníc zbližuje nie iba občanov, ale aj teroristov a uľahčuje im prácu a preto potrebujeme dnes vytvoriť predpoklady na dobrú spoluprácu v bezpečnostnej oblasti. Potrebujeme silný Europol. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Je tu nová dohoda na posilnenie boja proti organizovanej trestnej činnosti, počítačovej kriminalite Teraz môžeme rýchlejšie reagovať. V tomto svete, ktorý je čoraz menší, Europol bude mať silnejší mandát na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. To je niečo, čo potrebujeme. Sú osobitné jednotky, ktoré budú pomáhať v boji proti terorizmu. Za 25 rokov svojej politickej kariéry som videl, ako sa rok od roku zvyšuje aktivita medzinárodného terorizmu. Potrebujeme spoluprácu, lepšiu spoluprácu a lepšie nástroje, aby sme proti tomu bojovali. Neviem, či sú nejaké prvky, o ktorých e, pani Homer hovorila, ale v, ktoré by bolo treba ešte riešiť. Ale ďakujem vám v každom prípade. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, je to dobrý deň, kedy e, sme si vedomi e, veľkej konštruktívnej väčšiny v Európskom parlamente, ktorá e, je tu na to, aby posilnila právomoci e, Europolu. Ďakujem aj spravodajcovi, ktorý na tom úspešne pracoval s tieňovými spravodajcami. Vítam to oznámenie komisára Avramopoulosa, že sa posilní Europol a že chce na to prijať ďalšie kroky, aby v nadchádzajúcich dvoch rokoch nové nevyhnutnosti v boju proti teroru a organizovanému zločinu boli príslušne definovaní. Vzhľadom na dnešné kapacity Europolu je jasné, že e, čistá koordinačná úloha e, a čistá spolupráca e, nemôže byť úspešná v boji proti high-tech teroristickým sieťam a organizovanému zločinu. Európa musí vyhrať e, tento strašidelný boj a preto je potrebné Európu posilniť. Dôsledkom je Európska bezpečnostná únia. Európska bezpečnostná únia kde je Europol takým nadnárodným orgánom spolupracujúcim s národnými orgánmi v boji proti cezrejšnej trestnej činnosti a musí sa urobiť eh, tento ďalší krok a pritom prajem komisii efektívnu prácu. Áno, Európske FBI môže byť mm, výsledkom na konci tohto procesu a EU nie je len únia štátov, ale potrebuje e, efektívne dokázať garantovať bezpečnosť občanov. Ďakujem. Monsieur Poliez, une minute. Pán Poliez, minúta. Pani predsedajúca, dovolím e, si tvrdiť, že Europol pracuje veľmi profesionálne s veľmi dobrými výsledkami, ktoré sa uznávajú všeobecne, ale situácia sa vyvíja, hm, teroristické útoky v Paríži, v Bruseli, e, migrácia, e, toto všetko je nové a Europol dnes E, potrebuje e, väčšie financovanie a takisto aj lepšie personálne, e, početnejšie personálne obsadenie a špecializované jednotky na boj proti organizovanému trestné, organizovanej trestnej činnosti, počítačovej kriminalite, internetovej kriminalite. A preto e, sa veľmi pozitívne staviam e, k tomuto nariadeniu. Pán Ranžel, na jednu minútu ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som v prvom rade e, chcel pozdraviť pána Augustína Diasa de Mera a poďakovať mu za vynikajúcu správu a zároveň um, by som chcel poukázať na tri základné aspekty tejto revízie dokumentu o Europole. My e, v prvom rade zasadzujeme Europol do kontextu e, Lisabonskej zmluvy. Toto je veľmi dôležité. Ide tu o aspekt demokratickej kontroly, základný aspekt. To znamená, že policajný orgán môže byť kontrolovaný Európskym parlamentom. Okrem toho je tu celý rad záruk ohľadom ochrany údajov. Boj proti trestnej činnosti vyžaduje zber údajov, koordináciu a informácie, ktoré sú citlivé, preto je tak dôležitá ochrana údajov. Ja tu e, ešte e, chcem zareagovať na to, čo povedali mnohí. Dnes trestná činnosť nepozná hranice. A trestná činnosť už sa dlho odohráva v organizovaných sieťach. No a aj my ako členské štáty musíme vytvoriť sieť na boj proti takejto trestnej činnosti a potrebujeme policajnú jednotku, ktorá je schopná čeliť tomto novému fenoménu nad e, národnej trestnej činnosti. Ďakujem a teraz prejdeme na Catch DI a začína pani Ayala Sender. Ďakujem, pani predsedajúca. E, v prvom rade gratulujem pánu Diaz de Mera a ďalším kolegom za to, že predložili tento silný nástroj na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu v Európskej únii, útoky v Paríži a Bruseli, aj to, čo sa odohralo v Londýne, ukázali, že je potrebné, aby sme mali solidný základ, môžeme podporiť, môž, potrebujeme niečo na podporu práce policajných zložiek v Európe a toto nariadenie nám umožňuje upriamiť väčšiu pozornosť a aj väčšie investície do koordinačnej činnosti Vďaka tomu budeme nielen schopní bojovať proti terorizmu, ale aj trestnej činnosti, ktorá je v podloží e, terorizmu, to znamená pranie špinavých e, peňazí, zotročovanie ľudí a podobne. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorí pán Marias, za uh, posledné uh, roky sa e, zvýšilo financovanie e, Europolu na boj proti terorizmu, ale tie výsledky sú sklamaním. Pozrime sa na to, čo sa stalo v Paríži a Bruseli. Potrebujeme e, pri tom všetkom však rešpektovať súkromnú povahu informácií o ľuďoch, musíme zabrániť tomu, aby sa e, nevstupovalo nežiaducím spôsobom do súkromia e, občanov Európskej únie s odôvodnením, že ide, proti, že ide boj proti terorizmu. Ja, okrem toho, e, treba sa viac zamerať aj na sociálnu integráciu moslimského obyvateľstva na, v rámci boji proti terorizmu. Ďakujem, pani e, predsedajúca. Útoky e, z poslednej doby poukázali na potrebu posilnenia spravodajského systému a schopnosti spoločného postupu v rámci bezprostredných reakcií na e, teroristické hrozby. Tu práve vyvstáva do popredia rola Internal Referral Unit. Tá by mala identifikovať nebezpečné obsahy a pravidlá riadenia, tie, ktoré sú tu nové, umožnia Europolu efektívnejšie e, postupovať v boji proti e, terorizmu a zároveň posilňujú e, demokratickú rolu tejto organizácie je potrebné naďalej e, posilňovať Europol, pokiaľ ide o jeho schopnosť zasahovať priamo v teréne a aj pokiaľ ide o jeho schopnosť vymieňať si informácie o teroristických rozbách. Pane Kovčič. Boku, madam prezident. Treba nám snažná európska sigurnosná... Potrebujeme veľmi dobrú európsku informačnú eh, a spravodajskú úniu a nesmieme zabúdať, že s teroristami, so zločincami nemôžeme uzavrieť žiadne kompromisy. Preto nie som spokojný. Preto si myslím, že musíme urobiť ešte ďalší krok a to čo najrychlejšie. Ja chápem, že v rámci Európskej únie sú rôzne názory, pokiaľ ide o reakciu na rôzne útoky ale e, keď sme konfrontovaní s terorizmom, tak nesmieme takto konať. E, vieme, čo sa udialo za posledné mesiace. Šengenský priestor je ohrozený, obmedzujeme voľný pohyb a potrebujeme výmenu údajov. Potrebujeme jednotnú agent, spravodajskú informačnú agentúru. Ďakujem. Ďakujem pani Grapini. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Nové nariadenie o Europole podporujem. Európsky občania potrebujú lepší rámec na boj proti terorizmu. Nové nariadenie zlepšuje nadnárodnú cezhraničnú spoluprácu a boj proti e, organizovanému zločinu. Je to jeden z mála legislatívnych textov, ktorý kladie dôraz na národné a Európsky parlament to zvyšuje kvalitu demokratického princípu. Je tu takisto princíp ochrany osobných údajov. Ten by mal ísť tak ďaleko, ako to je možné s prihľadnutím na to, aby neoslabil princíp e, bezpečnosti občanov Nemali by sme byť svetkami situácií, kedy sa umožnili teroristické útoky len preto, že nefungovala výmena informácií. Tu e, neexistuje žiadna tolerancia. E, ďakujem. Pani predsedajúca, pán komisár. chcem nadviazať na e, vyjadrenia kolegov, ktorí privítali schválenie tohto nariadenia a chcem poďakovať pánu Augustinovi Diaz de Mera za vykonanú prácu, zosúladenie tohto nariadenia s Lisabonskou zmluvou, za snahu zefektívniť boj proti terorizmu, e, pašovaniu drog, ľudí, praniu špinavých peňazí. Všetky tieto Zločiny znamenajú, že Europol potrebujeme modernizovať, ale potrebujeme viac, potrebujeme politickú vôľu na reformovanie Europolu. V Spojených štátoch došlo k rôznym zmenám v boji proti organizovanému zločinu a my v Európe

Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Uh, dámy a páni, v prvom rade vám chcem poďakovať za vyjadrenia v tejto rozprave. Spoločným menovateľom, ako tu odznelo, je zvýšiť bezpečnosť a urobiť preto všetko. A o to sa snažíme v rámci tejto reformy. Vieme, že terorizmus a závažná cezhraničná trestná činnosť je niečo, čo neuznáva hranice, v tom s vami súhlasím. A naše bezpečnostné orgány zodpovedajú za bezpečnosť orga, e, občanov. Vystopovanie páchateľov vyžaduje akú, akýsi úzol pre výmanu informácií e, s plnou operačnou analytickou podporou. Ten Zdokonalný rámec, ktorý zavádzame, umožní Europolu prepojiť toto všetko a poskytnúť členským štátom podporu, ktorú potrebujú na boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Europol bude schopný toto robiť efektívnejšie a účinnejšie, bude zároveň mať väčšiu zodpovednosť pri e, plnom rešpektovaní pravidel na ochranu osobných údajov. Ja vás vyzývam, aby ste dnes hlasovali za kompromisný text. My sme o tom diskutovali už celé roky a robíme to pre našich občanov. Ďakujem vám. Monsieur Diaz de Mera, vous voulez conclure? Pán Diaz de Mera, chceli by ste to uzavrieť? Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pán komisár Avramopoulos. E, odkážem a nadviažem na to, čo ste povedali. A chcem vyjadriť vďaku za to, čo ste povedali, lebo ste skutočne udreli klinec po hlavičke. Hovorili ste o väč- viac, e, väčšej miere analýzy, e, väčších právomociach, lepšej ochrane údajov. Toto všetko je pravda. Potrebujeme agentúru, ktorá je mocným centrom výmeny informácií a potrebujeme, aby mala obrovské kapacity na vykonávanie analýz a ochranu Európskej únie. Pokiaľ ide o riadenie, správna rada musí byť obsadená skôr profesionálmi, a nie politikmi. Chcem kolegom poďakovať za všetko, čo v tomto zmysle povedali. Vyjadrilo sa ich 43 k tejto otázke. Niektorí e, hovorili informovane, iní skôr intuitívne, ale e, všetci vyjadrili e, svoj rešpekt a záujem. Ja Ďakujem všetkým, ktorí súhlasili aj nesúhlasili. Každý má e, právo na e, názor e, z tých 43 rečníkov. 32 podporili, 6 podporilo ďalšie posilnenie Europolu, napríklad zo skupiny ALDE. A pokiaľ ide o zelených, chcem povedať, že si veľmi cením vášho politického nasadenia a podpory pre nariadenie Europol a to nezávislým spôsobom, aby ste predložili pozmenujúci návrh, e, ktorý sa týka zriadenia e, referenčnej jednotky. Ďakujem vám za spoluprácu ešte raz chcem skutočne povedať, že si veľmi vážim vašej podpory.